schválené. Viacero výborov sa rozhodlo, že vstúpi do medziinstitucionálnych rokovaní v zmysle pravidla 69c odseku 1 rokovacieho poriadku. Správy, ktoré ustanovujú mandáty pre tieto rokovania, sú dostupné na webovej stránke plenárnej schôdze a konkrétne názvy budú publikované v zápisnici. V zmysle e, pravidla 69c odseku 2 e, členovia politických skupín, e, ktorí dosiahli aspoň teda ten minimálny prach, môžu do zajtra 30, 30. novembra požiadať písomne že sa bude hlasovať o začiatku rokovaní. Pokiaľ sa to nestane, tak výbory môžu začať rokovať.